Herr Präsident! Bene, riprendiamo la seduta. Eh, začíname, eh, pokračujeme v zasadnutí. Budeme hovoriť o zelenej knihe eh, o zdravotníckych pracovníkoch v Európe. A bezodkladne odovzdám slovo pani komisárke Vasiliu v mene komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani